programu. Krátke predstavenie eh, správy pani Lochbiller o obchodovaní s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ, politika a boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Vážená pani komisárka Malmström, správa k um, boju um, proti obchodovaniu uh, s ľuďmi v zahraničných vzťahoch je prvá svojho druhu v Európskom parlamente. Je to uh, správa vlastnej iniciatívy uh, Výboru pre ľudské práva a zahraničné veci, kde sme zapracovali pripomienky Výboru pre práva žien a pre zdravie a je to rozsiahla a odborná správa a chcem sa všetkým kolegom aj kolegyňam poďakovať, e, ktorí k nej prispeli, ako aj e, pracovníkom e, služieb výboru táto trestná činnosť, ktorá sa tiež nazýva moderné otroctvo e, a jej e, dôsledky sú rôzne. E, vidíme tu ľudí, ktorí prišli o slobodu a ktoré pripomínajú situáciu otrokov v reťaziach, napríklad obrazy ľudí, ktorí dlhé roky vykonávajú najťažšiu prácu bez mzdy, alebo ide o dievčatá, ktoré sú prinesené do nutenie prostitúcia, dokonca aj e, keď e, zomru, tak nikto e, neberie na vedomie ich um, biedu a ich utrpenia. Tiež tu vidíme menej viditeľné formy, ako napríklad um, prípady detských vojakov, alebo nutené práce v domácnosti, alebo obchodanie s ľuďmi na účely odberu orgánov. A e, tieto obete sa nedokážu e, ľahko z toho vyslobodiť a cieľom obchodovania s ľuďmi je vždy maximálne vykoristovanie postihnutých. My navrhujeme v tejto správe, aby sa EÚ, ako aj e, členské štáty v e, rôznych e, oblastiach politiky intenzívnejšie e, zaoberali e, porušovaním ľudských práv a e, tu e, sa musí zohľadňovať e, tiež potreby obetí a E, kto by chcel, aby e, tí, ktorí za tým stoja, e, boli brani na zodpovednosť, tí musia poskytnúť účinnú ochranu svetkov. Týmto obeťam potrebujú pomoc, terapiu aj tiež právnu pomoc a tiež potrebujú odškodnenie a e, nápravu. E, obchod s ľuďmi je veľmi ziskový obchod s tovarom ľudí. On e, prináša e, pachateľom a organizovaným e, sieťam obrovské e, zisky. Podelil o nutená e, práca e, v eh, domácnostiach eh, prináša okolo 150 miliard dolárov ziskov ročne. EU eh, e musí preto intenzívnejšie a lepšie pracovať pri úsilí s tretimi štátmi a musí sa zdôraznejšie zamerať na mašinériu prania peňazí v EÚ. EU. Európske podniky v zahraničí musia byť právne zodpovedné za prípady nutenej práce u nich a u ich dodávateľov a EÚ sa e, musia v medzinárodných dohodách zasadovať o to, aby sa e, ľudské práva dôsledne dodržiavali a príklad toho je dohoda rybova medzi Tajskom a EU a e, tam už je podmienky otrockej práce. Europol a členské štáty musia lepšie spolupracovať pri boji s organizovanou trestnou činnosťou a nesmia sa zastaviť pred hranicami ich pôsobnosti. Všetci, ktorí prichádzajú prichádzajú do styku s obeťami obchodu s ľuďmi, e, musia e, byť e, vyškolení, aby lepšie vedeli identifikovať obete obchodu s ľuďmi. A naša správa uvádza mnoho opatrení, ktoré môže EU zlepšiť. My chceme zajtra tú správu prijať a táto prichádza v správnom čase, aby mohla ovplyvniť hodnotenie e, v práci, ktorú EÚ robí tento rok e, o boji proti e, obchodu s ľuďmi. A chcem sa poďakovať pani Vasiliadu, ktorá je koordinátorka pre boj proti obchodu s ľuďmi za jej prácu. Stimați colegi, avem Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Máme tu 10 e, e, kolegyň, ktorí sa zapísali e, do debaty. Mnohí z vás ste už vystúpili a tiež ste na tom ďalšom zozname vystúpení na jednu minútu. Takže ja dám slovo jednému poslancovi z každej politickej skupiny a začne pán Mikolášik.

Šáni. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predsedajúca. Táto správa z hľadiska medzinárodného určite zdôrazňuje, že obchod s, ľudským, s ľuďmi existuje aj v rámci EÚ. Ide o e, obete, ktoré sú vlastne aj občanmi EÚ a často ide o ženy a deti. Preto treba opätovne pripomenúť túto tému a už som ju uvádzal aj v minulosti Ide o to, aby sme e, zefektívnili ochranu starších ľudí, aj detí, aj žien. A treba jednoducho zaviesť aj prísnejšie tresty. Práve by bolo konkrétne vhodné vytýčiť ciele, ako postupovať. Ďakujem. Minúta, pán Jurek. Mikrofón poprosíme. Ďakujem, pán predseda. Obchodovanie s e, ľuďmi, to sú konkrétne e, veci, kde sa musíme spýtať Európskej komisie, či vieme, čo sa stalo s tými tisícmi e, životov, ktoré na trasách imigrácie alebo už v Európe niekde zahynuli pretože e, tá otázka, e, e, ktoré kladieme v našich výboroch, či tieto deti boli obeťami obchodovania s ľuďmi, alebo či boli vykoristované ďalšími ľuďmi, alebo či sa s nimi stalo ešte niečo horšie, a to najhoršie, ako povedal poslanec Mikuláši. My stále nevieme, čo sa s nimi stalo. Ak chceme vážne riešiť takéto problémy, tak musíme hľadať do dozvedovať sa odpovedí na tieto otázky. A preto všetkým um, nesmieme uh, spoločne uh, sa tváriť bezradne. A um, tu na, uh, je um, masová imigrácia, ktorá sa nazýva utečenstvo. Uh, videli sme od našej uh, kolegyne, že aký veľký uh, záujem uh, v tom spočíva pre obchod ľuďmi. Thank you, Mr. Ďalší rečník, pán Jurek. Zhodneme sa určite na tom, že obchodovanie s ľuďmi je nielen porušovaním ľudských práv, ale je to vlastne otroctvo moderného typu. V roky 2015-16 sa určite e, zapíšu do dejín, kedy Európska únia aj vlády členských štátov nedokázali reagovať na potreby migrantov a utečencov tu v Európe. Ale taktiež si spomíneme na tento rok ako aj na ten, kedy sa akceptovalo, že muži, ženy, deti vlastne boli ako obchodný artikel. Žiaľ. Preto, dámy a páni, musíme spolupracovať, musíme koordinovať a kooperovať medzi členskými štátmi, keď chceme úspešne bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Preto musíme e, pomenovať problém a musíme zabezpečiť, aby obete Ehm, boli chránené, aby sme tie zločinecké gangy včas rozložili a zabránili im pôsobiť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pani komisárka, ďakujem e, pani spravodajkyni aj e, rečníkom, ktorí sa vyjadrili. Komisia určite, ne, určite aj cestou e, SVČ bude dbať na dodržiavanie príslušných záväzkov a práv a ide o to, aby sa v rámci EÚ transponovali príslušné zákony a aby sa aj v praxi uplatňovali, aby sme dokázali efektívne pôsobiť e, proti obchodovaniu s ľuďmi, či už bilaterálne alebo cestou medzinárodných organizácií. V rámci EÚ z 27 členských štátov 26 teraz odkomunikovalo komisii E, že má transponovanú legislatívu. Zatiaľ jedine Nemecko ešte e, nemá všetko úplne ukončené z hľadiska transpozície, ale predpokladáme, že aj to nastane čoskoro. Správa o rozsahu toho, do akej miery členské štáty e, uplatňujú túto legislatívu, tak to o tom preniesie komisia správu v 4. štvrtku tohto roku Zatiaľ sa venujeme otázkam e, rámca a myslím, že všetko prebieha podľa plánu. Chcem vás informovať aj o tom, čo dosiahla nedávno, teda v maji komisia tým, keď prijala prvú správu, ktorá hodnotí pokrok dosiahnutý v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. V tejto správe e, zistíme, v ktorých oblastiach sa dosiahol pokrok, ale kde sú aj určité medzery a kde treba urobiť viac. EU už veľa vykonala, ale samozrejme ešte stále nám ostáva e, veľký kus práce, ktorý treba vykonať. Musíme spolupracovať, aby sme zabránili páchaniu trestnej činnosti, kým nie je neskoro. Musíme veľmi tvrdo zakročiť proti tým, ktorí zarábajú na ľudskom utrpení. Či je to v rámci EU alebo aj mimo EU. A určite sa zaoberáme aj aspektom bezpečnosti a migračnej agendy. A v rámci tohoto sa pripravuje nový akčný plán. A súvisí to aj s právom žien a celkovo aj s rodovou rovnosťou. Sami to migrácii, tam e, sa vlastne zaviedali lídry, lídry e EÚ k tomu, že budú bojovať proti tým, ktorí vlastne zneužívajú e, bezbranných ľudí na ich úkor. Hovoríme tu o pašovaní migrantov, ale celkovo aj o obchodovaní s ľuďmi. To sú priority, e, kde budeme veľmi efektívne sa snažiť pôsobiť. Jednak aj bilaterálne, ale aj cestou regionálnych dialogov, ale aj z hľadiska politického a bezpečnostného dialogu. Európska stratégia spadá do daného rámca a spolupracujeme zhruba so 40 krajinami v svete a to je súčasťou tohoto akčného plánu za demokraciu. Podporujeme aj medzinárodné kroky v tejto sfére a pripravujeme aj a, a nakoniec aj financujeme spoločné aktivity s OSN, s Azijským regionálnym fórom a tak ďalej. Musíme taktiež zabezpečiť, aby sme nevytvárali jej a nepodporovali kultúru stresnosti. Musíme zabezpečiť, aby sa obete e, nestávali niečím, s čím, aby sa, pardon, voči obetiam nevystupovalo ako voči e, zločincom. A EU samozrejme je dôležitá a bude záležať na, to, na tom, aký dosiahne výsledok vo svojom snažení. Budeme sa teda snažiť bojovať e, proti týmto zločincom a Potrebujeme urobiť ešte viac a potrebujeme svoju prácu skonsolidovať. A práve aj to, čo sme tu dnes počuli, je dôležitým krokom týmto smerom.